Dámy a páni, rád by som vás požiadal, aby ste sa usadili a zaujali svoje miesta. Vyhlasujem zasadnutie prerušené 23.6.2016 za opätovne otvorené. v súlade alebo po dohode s politickými skupinami sme podľa článku 140